pán Juan Fernández López Aguilar vystúpil zo skupiny SAD a stal sa nezaradeným poslancom s platnosťou od 15.4.2015. No a teraz sa prechádzame k ďalším